za pozornosť. Ďakujem pekne za slovo. A, a, teda musím povedať, že na samite do na samite do New Yorku pôjde veľmi veľká delegácia EÚ, komisia parlamentu. Ako prvá rečnička dostala slovo pani Birgit Cipel. Nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem aj za tento stručný prehľad a naozaj je dôležité hovoriť o integrácii presídlených osôb a ako to zabezpečiť. Ja plne podporujem tú myšlienku, že okrem zodpovednosti, ktorú na seba zobrali chudobnejšie krajiny v tomto regióne, existuje tu politická a humanitárna zodpovednosť EÚ, aby sme išli dobrým príkladom, tak aby aj ďalšie krajiny, ako napokon Spojené štáty, by mohli zvýšiť počty Nebudem hovoriť o detailoch, pretože z mojej politickej skupiny je jasné, že my podporujeme myšlienku presídlenia a integráciu, ale momentálna diskusia nie je jednoduchou, lebo často tieto debaty sú ovládané citmi a často až hystériou. A určite by sme dokázali robiť viac, aj, aj naše spoločnosti by mohli robiť viac, ale ja by som sa chcela spýtať vás, keďže máte odbornosť, či by ste nám mohli poskytnúť určité poradenstvo v tom, ako zlepšiť všetky naše úsilie, aby sme šírili myšlienku, že nie je len nevyhnutné chrániť tých najzraniteľnejších, ale aby sme šírili také správy, aby, ktoré by vykompenzovali tie všetky negatívne správy, ktoré sú okolo nás. Carlos Coelho, nech sa páči. Ďakujem pekne a ďakujeme za to, že ste sa s nami podelili o svoje skúsenosti. Ja vychádzam z toho, že Európska únia a členské štáty neboli schopné sa si poradiť so silným tokom utečencov. Na jednej strane je to humanitárna kríza v Stredomorí, ale ani sa nám nepodarilo ani riešiť tie pôvodné príčiny úteku. A ako som rozumel vášmu vystúpeniu, presídlenie je, je naj, jednu z najbezpečnejších možností pre, ktorú, pre akceptovanie utečencov. A vy ste povedali, že Európa by mala prijať viac ako 500 tisíc utečencov cez presídlenie v najbližších 5 rokoch. Nemyslíte si, že to je konzervatívny odhad? Thank you, Carlos. And Malin Bjork, please. Thank you. And, uh... Ďakujem pekne, hovorí pani Bjork. Ďakujem pekne Ďakujem aj Davidovi Bendovi, že prišiel medzi nás a my musíme sa dívať na osoby, ako ste vy, aj UNHCR, aby sme tieto veci dobre zvládli. Takže ďakujem za to, že ste sa podelili o svoje skúsenosti a názory. Myslím, že tak, ako aj vy ste spomenuli, že organizovaný pro, um, presídlenie sa nerieši tým, že sa oddelia žiadateľia o azyl. Ale myslím si, že určite je tu treba väčšie zdieľanie alebo globálnu zodpovednosť za utečencov a Myslím si, že je podskytné predovšetkým poskytnúť e, pozitívnu ochranu oby, obyvateľom či občanom Čiže bolo by dobré, aby sme mali iný rámec e, pre Európu, ktorá by mohla urobiť väčší humanitárny krok. Ja mám aj nejaké detálnejšie otázky, ale myslím si, že keďže budeme o tomto diskutovať aj s komisiou o detailoch návrhu, ale vy ste hovorili niečo o procese integrácie, ktorý je nevyhnutne potrebný, aby sa o tom diskutovalo a presídlenie ponúka možnosť pre integráciu a mus, môžeme sa poučiť, ale myslím si, že je tu táto príležitosť eh, sa niečo naučiť a byť e, v prvej línii v EÚ. A keby ste trošku niečo povedali o tom, a tiež pokiaľ ide o organizáciu, akým spôsobom vlastne riešite prípady presídlenia v Spojených štátoch? Ďakujem pekne, hovorí pani Paga Sajvrtundula. Ďakujem pekne za to, že ste prišli medzi nás, pán David Miliband, aj za informácie, ktoré ste nám poskytli, pretože tu sú tisícky strán, ktoré sú popísané, aj ktoré stáli množstvo práce, aj tu v parlamente, aj v komisii a mali sme také problémy s radou, aby sme implementovali to, na čom sme pracovali za posledných 20, 20 mesiacov. Vy ste spomenuli niečo, o čom si myslíme my, že je to podstatné. Potrebné je mať bezpečné cesty pre tých, ktorí utekajú pred eh, nebezpečenstvom a myslím si, že máme hotspoty, kde sa prijímajú eh, maloleté osoby bez e, doprovodu a tam dochádza k takým dramatickým situáciám. A ak by sme mohli ich ušetriť e, tej bolesti, ktorú musia zažívať, možno určite by to prispelo. Ja som nám povedali, že keď oni spracovávajú žiadosti, teda EASO, že sú pred nimi množ, je pred nimi, musia prekonať množstvo prekážok. Možno by ste mohli povedať niečo viac o týchto humanitárnych vízach, ktoré by mohli vydávať konzuláty. Čo si myslíte, že by mohol byť efektívny spôsob, ktorý by vytvoril systém, ktorý by fungoval? Predseda, ďakujem teraz Soraya. Tak så mycket. Jag skulle vilja eh, höra lite mer om hur ni konkret och då arbetar med Mohli by ste povedať trošku konkrétne, ako napríklad pracujete v otázke integrácie napríklad v Libanone? Potom je ďalšia otázka, ktorú mám. Tá sa týka predchádzajúcej vony na Balkáne A sú tu ľudia, ktorí vlastne boli ja neviem, 20 rokov, čakali v Nemecku, v Dánsku, kým e, sa vyrieši ich otázka a za ten čas e, sa im narodili aj deti, ktorí vlastne nehovoria iným jazykom, iba nemčinou. A potom sú donútení, aby sa vrátili domov. V Taliansku sú deti, ktoré už e, teraz vyrastli nepatria do žiadnej krajiny. Čiže nemajú žiadnu možnosť ani získať pás, ani ísť do nejakej školy. Pracujete na tom, pretože toto sú procesy, ktoré trvajú neskutočne dlho. E, pani Kienge. Grazie. E, uh, io avevo due domande per... Ďakujem pekne. Mám dve otázky. My sme sa snažili pripraviť aj európske programy, ktoré by ponúkali aj relokáciu, aj presídlenie, ale doteraz ehm, neprinesli žiaľmi ovocie. Ako ste videli, došlo k zvýšenému počtu príchodzích do Talianska. Takže momentálny počet prichádzajúcich je vyšší, než sa predpokladalo. No už a vidíme taktiež, že sa výrazne zvýšil počet eh, eh, maloletých bez doprovodu. Tento počet sa zvýšil exponenciálne, geometricky. Takže keď my pripravujeme tieto programy, relokačné plány, tak nepenujeme, dost, nevenuje dostatočnú pozornosť týmto malolotým osobám bez doprovodu a aké záruky má poskytnúť nositeľská krajina na ochranu týchto detí a ako spadajú do týchto rôznych schém naš, a do ďalej otázka humanitárne koridory. jediný humanitárny koridor organizovala talianská občianská spoločnosť. Takže toto je humanitárny koridor, ktorý bol prijatý tu v Európskom parlamente v správe z vlastnej iniciatívy, aby sme mohli vôbec hovoriť o humanitárnych vízach. Takže ako toto všetko môže zapadnúť do týchto programov tak, aby aj ostatné krajiny sa mohli pripojiť pilotnému projektu, o ktorom hovorím? Hm, tu bola správa pani Kienge, ktorá sa týkala e, presídlenia, teraz pani Weinberg. Winberg. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj Davidovi za to, že prišiel medzi nás Začala by som tým, že ehm, presídlenie predstavuje moje, alebo si vnímame veľmi pozitívne, ale nie je možné to tlač, členským štátom na silu natlačiť. To musí robiť dobrovoľne. Tiež môžeme vidieť, že asi polovica členských štátov len nerobí, takže mohli by sme pripraviť určité odporúčania, ale nemôžeme nič nikomu nanútiť. David, eh, ty si povedal, že je, je smutné, že Británia bude odchádzať z EÚ a ja musím povedať, že súhlasím, že sme na začiatku konca tejto supernárodnej konštrukcie a dúfam, že nedojde k takému niečomu, ako je Swixit. Poslankyne zo Švedska. Bolo by dobre, keby sme za, sna, začali spolupracovať aj s krajinami v Preskom zálive. Toto sú jedne z najbohatších krajín na svete a oni nepríjmajú žiadnych utečencov. Čo chcete robiť s tým? Cloud, predseda, ešte niekto? Anna Gomeš? Ďakujem. Ja by som sa chcela spýtať, že ako hodnotíte túto dohodu medzi EÚ a Tureckom? keď to nie je veľmi nejaká dohoda, to je len taká dohoda. A v podstate Čo si myslíte teda o tomto zozname krajín, ktoré by mali E, vlastne vytvoriť určitý zoznam alebo existovať zoznam krajín, ktoré sú bezpečné. Napríklad je tu taká krajina ako Etiópia, tá e, má taký režim, ktorý vlá, zabíja ľudí a vyrába utečencov a neviem, my s tým súhlasíme, koľko pomoci im dávame a je to v poriadku toto? Ja by som nikdy nemal sa pýtať, či ešte niekto sa hlási. Áno, ale to je demokracia. Dobre, ďakujem kolegovia. Ďakujem pekne. Tu boli niektoré otázky, ktoré súvisia s legislatívnym procesom. Začal by som otázku pána Koeja obnili ma z e, kadečoho, ale nie z toho, že som konzervatívnym. Myslím, že to, čo ste sa pýtali, že či tých 108 tisíc ročne, čo bolo popísané ako minimum, či to nie je príliš obozretné, ja by som to označil za realistické, pretože posun z 9 tisíc na 108 tisíc, to si tiež vyžaduje dosť veľké úsilie. A my by sme povedali, že 108 tisíc je akoby minimum, ale keď e, vezmeme to číslo 1,2 milióna, ak by malo EÚ zobrať 500 tisíc, tak je to realistický základ. A potom by, musel, potom by tu bola výzva pre Spojené štáty, aby aj oni mali podobný výsledok. Ale ja môžem povedať len toľko, že sme sa snažili dať na stôl realistický odhad, lebo je nám jasné, že snažíme sa vytvoriť niečo nové. A mohol by som sa vrátiť k tej poslednej otázke, ktorá sa týkala úlohy krajín Perskom zálive. Nuž, medzinárodné čísla stále poukazujú na nulu, pretože oni nie sú signatármi žiadnych z medzinárodných dohôd, ktoré sa týkajú utečencov. To neznamená, že nie je veľa sírčanov aj v krajinách, ako je Saudská Arábia, ale argument jedno je, že tieto krajiny tiež musia pristúpiť k týmto medzinárodným dohovorom naliehavo a my musíme trvať na tom, že, že musí pretože tí e, Sirčania, ktorí sú v tejto krajine, sú tam ako migranti, nie ako utečenci, pričom oni musia prijať aj určitý počet utečencov podľa nás. Ďalej, e, zabezpečenie integrity e, utečenca to ešte je vlastne je z protokolu z roku 1951 a 1960, odkiaľ sú práva utečencov a myslím si, že je dôležité, aby sme tieto práva ponechali, podržali a, a myslím, že jedným zo spôsobom je e, rozlišovať e, medzi tými, kto jeden uteká za lepším životom a jeden uteká pred nejakým nebezpečenstvom. Ako nechcem povedať, že jeden je lepší či horší než ten druhý, ale treba rozlišiť tento, túto ich motiváciu. Takisto treba um, aj urobiť e, ten zoznam bezpečných krajín. Ďalej, pokiaľ ide o EASO, žiadateľia o azyl v Grécku, ktorí tam neboli spracovaní. Ja pracujem, my teraz pracujeme v Grécku. Ja som si nikdy nemyslel, že by sme my vysielali ľudí do Európy, ale vysielame napríklad na sanitáciu vody a podobne. Posielame právnikov, tlmočníkov, aby pomohli urýchliť ten proces screeningu žiadateľov Ehm, pokiaľ ide o e, efektívnejší spôsob e, zvládania utečencov, je tu množstvo metodík, napríklad UNHCR registruje utečencov a môžem vám povedať, že kanadská vláda na konci roka bola e, zvolená, pričom vy prijali 25 tisíc sírskych utečencov a oni sa rozhodli pre nich pre skupinu, ktorú im vybrala, vybral ONHCR. Ja Pýtali ste sa ma, či máme nejaké programy pre osoby bez štátnej príslušnosti. Už e, nemáme, k tomuto nemám, čo by som niečo osobitné dodal, pokiaľ ide o maloleté osoby bez doprovodu. Myslíme si, že to je jeden zo škandálov v súčasnosti. Aj tá situácia v Kale, tam je tiež 900 detí a myslím, že 500 z nich bol už pridelený alebo udelený prístup do Británie, ale takéto prípady sú naozaj absolútnym podkopaním európskych hodnôt. A bola tu prvá otázka, ktorú položila pani Sipel a tá sa pýtala politik, na politiku, nie len na ak môžem vám povedať, že ak by som bol lepší v politike, tak by som nerobil túto prácu, ktorú robím, takže neviem, či som najlepší tým, ktorý vám má pomôcť, ako, akú politiku tvoriť to tu tiež súvisí s tým, o čom sa, na čo sa pýtala Malin Björk. Sú tu dva, dve praktické pripomienky, že nie je nič e, s, e, silnejšie než e, samotná výpoveď utečenca Myslím si, že treba utečencom dať hlas, ale určite tie najsilnejšie príbehy sú od utečencov, ktorí naozaj utekali, aby zachránili svoj holý život. A naozaj toto je to, čo robíme po celom svete. Potom je tu ďalšia vec, ktorá pochádza z našich skúseností. 36 e, e, štátov v, Brita- v, Spojen- v Spojených štátoch vyjadrili, že nechcú žiadnych Sirčanov. A najviac takých politických hlasov pochádzajú od e, starostov, ktorí naozaj chcú za, nechcú teda prijať e, e, Sirčanov, myslím, že takí starostovia, ktorí hovorili aj napríklad v niektorých mestách v Texase, že by boli ochotní prijať aj Sirčanov v budúcnosti. Only do, dealing with the symptoms of the refugee crisis, it will not win public opinion. That's why... No a nezískame podporu verejnosti. Prečo? E, pretože riešiť ten problém na zdroj ako aj symptom, tak to je veľmi dôležité. A zdroj tých konfliktov sa líši. Afganistan je iný ako Somálsko, Sýria, ale ja e, som za to, že tak ako riešiť e, otázky, ktoré vyplývajú, ktoré sa dostávajú na pobrežia e, Európy, riešiť situáciu s krajinou ako Turecko, Jordán a tak ďalej, to je dôležité nielen ako politická reakcia a náš komentár k dohode s Tureckom je poprvé povedať, že efektívne kroky Turkov na boj proti pašeráckým skupinám je krok e, pre pomoc Európanom ako aj utečencom. Po druhé, že v podstate svojím spôsobom platíme cenu e, za 5-6 rokov, keď Európska únia a Turecko e, sa od seba odvrátili a neko, nekomunikovali. Po tretie, ne, nepodporujeme to, že jediný spôsob, ako organizovať presídlenie utečencov, je vymeniť utečencov z Turecka za tých, ktorí sa vrátili domov. Ale myslíme si, že e, zapojenie sa do humanitnej situácie s Tureckom, ktoré malo 2, viac ako 2 milióna utečencov v Lani, že to je dôležitá časť reakcie na túto problematiku. Myslím, že e, som veľmi zdlhavo zodpovedal na tú, na tú otázku, že riešiť zdroj, ako aj riešiť uh, ten uh, následok, že to je vlastne e, dôležité. Ďakujem. Thank you very much, David. That applause is what counts for... To bol veľký úspech. Takže si to ceníme. Chcel som len poďakovať členom za ich otázky, ako aj povedať vám, že hneď potom budeme diskutovať o Eh, rámec presídlovania v Európskej únii, čiže, váš príspevok dnešný nám veľmi pomohol v našej práci. Návšteva v New Yorku, libanonská delegácia, delegácia v Jordáne, tá úzko súvisí s vašou prácou, takže máme dobrú, dobrý vzťah s IRC a budeme pracovať v našej správe o presídlovaní a ďalších aspektoch migrácie. Čiže toto bol taký praktický príspevok. Je dobré, že ste mohli využiť vaše skúsenosti. Ďakujem, že ste dnes prišli. Takže ďakujem veľmi pekne. Teraz ďalší bod, rámec presídlovania EÚ, je to prezentácia komisie. A a je to v kontexte predchádzajúcej prezentácie. E, komisia predloží rámec presídlovania e, e, upravené nariadenie. Je to súčasťou druhého reformného balíka spoločného európskeho azylového systému. Týmto návrhom komisia chce vytvoriť štrukturovaný, štrukturovaný, harmonizovaný a permanentný rámec presídlovania v Európe v roku 2009 komisia vyzvala e, k programu presídlovania únie a e, vydala usmernenia pre takýto program som oznámení v roku 2015 mm, v rámci režimu európskeho presídlovania rada prijadla závery e, na presídlenie približne 22 tisíc osôb, ktoré potrebujú ochranu na základe dobrovoľných prísľubov a záväzkov členských štátov. No a v základe 5. správy iba 8268 ľudí bolo presídlených, keď správa bola zverejnená v polke júla. To znamená, že sme sa ani na polovicu nepriblížili k cieľu po jednom roku a teda v maržách toho, čo by sme mohli nazvať ako príspevok eh, k splneniu globálnych cieľov. Čiže je potrebné urobiť e, efektívnu schému presídlovania, čiže teraz e, začíname s prácou na tomto a tešíme sa na prezentáciu komisie e, k návrhu na prvý režim, prvý plán presídlenia Európskej únie. Čiže žiadam pána Nilsena, aby nám dal svoju prezentáciu a potom bude nasledovať prezentácia spravodajcu pána Malin Björk. Takže najprv máte slovo vy, pán Nilsen. Ďakujem, pán predseda. Teší ma, že mám príležitosť predložiť tento návrh, ktorý, ako ste spomenuli, by zahraňal to, že to presídlenie by bolo viac štrukturované, než ako je e, formálna e, azylová politika v súčasnosti. Čo sa týka konkrétnych cieľov, návrh e, zahrania tri teda právne a bezpečné cesty e, pre utečencov, ktorí prídu do Európskej únie. E, ide o zniženie ilegálnych migračných tokov a po tretie, aby sa únii umožnilo e, prispieť k medzinárodným iniciatívam na globálnej úrovni. Hlavná komponenta toho, čo by ten režim zahraňal, to sú dva aspekty. Po prvé, dohoda o e, každoročnom e, presídlovacom pláne pre Európsku úniu, e, čo by stanovilo celkové počty, ktoré by členské štáty chceli presídliť v najbližšom roku, vrátane hlavné geografické priority, z ktorých regiónov a krajín by, na ktoré krajiny by sa presídlovanie koncentrovalo v tých ďalších rokoch toho e, plánu presídlovania implementovali e, by to jeden alebo viacero konkrétnych presídlovacích režimov. Každý režim by sa zameral na implementáciu presídlenia v konkrétnom regióne alebo krajine na určitú cieľovú skupinu alebo obyvateľstvo a podrobne by sa tam uviedlo, ako by sa tie postupy aplikovali v súvislosti s tým konkrétnym režimom. Čo sa týka procesu, tak prvý krok v roku pred rokom plánu presidlovania by stalo konsultáciami zo strany komisie eh, na, teraz s výborom pre presidlovanie na vysokej úrovni. To by zahraňal Európsky parlament, členský, členské štáty UNHCR a eh, tento výbor by v podstate diskutoval o tom, čo by Európska únia mala urobiť budúci rok, pokiaľ ide o presídlenie, aký by mal byť cieľ, čo sa týka počtov, aké by boli priority akým spôsobom e, koncentrovať naše úsilia. Na základe tohto výboru by potom komisia navrhla prijatie e, e, vykonávacieho nariadenia, ktoré by upravilo, stanovilo čísla, ako aj celkové geografické priority. Chceli sme zdôrazniť využitie vykonávacieho aktu rady, pretože čo sa týka konkrétnych čísel pre úniu, tak podľa nás je to odôvodnené aby sme využili takýto nástroj skôr, než ako by to malo byť, malo byť oznámenie alebo rozhodnutie komisie. Toto rozhodnutie stanovuje každoročný plán, čiže čísla a priority. Zároveň, e, ako by komisia navrhla tento plán, tak by sme aj pracovali na našom návrhu do e, rozpočtu, podľa bežného rozpočtového postupu a tam sme zahrnuli podrobné finančné zdroje na financovanie tých počtov presídlení, ktoré sú naplánované do budúcoročného plánu. Čiže dohoda o rozpočte, ktorý je potrebný pre plán presídlenia a dohoda o samotnom pláne, toto by prebiehalo paralelne. Potom prípravy pre komisiu by boli prijať jeden alebo viacero vykonávacích rozhodnutí, ktoré by špecifikovali e, každý z tých režimov, ktoré by implementovali tento plán, takže mohol by to byť jeden alebo viacero, jedna alebo viacero dohôd. Takže mohlo by to byť e, e, jeden režim, pre, že by sme sa koncentrovali na jednu konkrétnu krajinu, alebo by sme sa mohli dohodnúť, že sa Únia rozdelí na tri konkrétne krajiny ako regióny, z ktorých by Takže e, je to otvorené, musíme sa prispôsobiť okolnostiam podľa toho, ako bude vyzerať situácia každý rok. Pokiaľ ide o plán presídľovania a režim presídľovania, je tu viacero faktorov, ktorý, ktoré zahrania tento návrh, ktoré treba zobrať do úvahy. To zahrania samozrejme počet osôb, e, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu v danom regióne alebo v danej krajine. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že sme to e, naformulovali trošku širšie, aby to pokrylo aj e, vnútorne premiestňované osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú e, no, národnú ochranu. Čiže nie len osoby, ktoré sú premiestnené do inej krajiny. Takisto sa zamerajame na e, e, iné nástroje finančnej pomoci v krajinách, kde sú utečenci, ako aj presídlenia, ktoré napríklad realizujú iné krajiny ako Spojené štáty. Takisto sa pozrieme na celkové vzťahy Európskej únie, pokiaľ ide o spoluprácu s dotyčnými tretimi krajinami, napríklad úsilia týchto krajín alebo ochota týchto krajín zmeniť toky, ilegálne migrančné toky do Európy, ako aj vytvoriť vlastné azylové systémy. A, takže musím povedať, že toto sú faktory, ktoré treba zobrať do úvahy. To neznamená, že tieto faktory spolupráca pri ilegálnej migrácii musia byť súčasťou každého presidlovacieho plánu alebo režimu. Je to možné, môže to tak byť, ale to bude posudzované od prípadu k prípadu a bude to rozhodované od prípadu, prípadu k prípadu, keď sa bude e, rozhodovať o pláne. Čo ten návrh takisto predpokladá, je vytvoriť spoločný postup a spoločné kritériá pre, samotné, pre samotný rozhodovací proces o presídľovaní, čiže rozhodnutia, ktoré e, príjmu členské štáty o kandidátovi na presídlenie, aký, ak, aké kritéria musí splňať, aký je výsledok tohto rozhodnutia, čo sa týka statusu, ktorý sa poskytne tejto osobe. To by e, takisto bolo nové, že by sme mali jasné kritériá stanovené v európskej legislatíve, ktoré by aplikovali všetky e, členské štáty. Samozrejme, členské štáty by prijímali rozhodnutia individuálne. Sú tu dva typy postupov. Tie režimy e, by stanovovali, ktoré postupy by sa v ktorom režime aplikovali. Taký obvyklý postup to je vlastne tradičný postup presídlenia, ktorý už aplikujú členské štáty dnes. Také tie dlhšie dnes trvajú asi rok, dva, môžeme navrhnúť jeden kratší, ale napriek tomu to je taký dôkladnejší postup, e, keď sa stanoví status a ak je to úspešné, tak to vyústi do udelenia statusu utečenca. Potom urýchlený postup, to je taký rýchly, rýchlejší postup. Tu sme sa nechali inšpirovať tým, čo členské štáty uplatňujú v Turecku. V podstate sa to osvedčilo v členských štátoch. Pokiaľ ide o presídľovanie jednotlivých osôb, že sa aplikoval tento rýchlejší postup, tu by to podliehalo statusu ochrany Takže tie režimy presídlenia by, e, rozhodol, by stanovovali, e, ktorý postup by sa aplikoval pre ktorý režim. Potom už som hovoril o, finančnú podpore, o finančnej podpore, čiže e, udelenie 10 tisíc eur pre každú presídlenú osobu. Takisto sme naplánovali technické zmeny fondu AMIF pre rámec presídlenia a ako už som spomenul, identifikácia a alokácia finančných zdrojov pre každý plán presídlenia to by bolo na základe bežného rozpočtového postupu. Takže myslím si, že už skončím. Myslím, že som pokryl tie hlavné aspekty návrhu, ale samozrejme som k dispozícii pre vaše prípadné otázky. Ďakujem. Ďakujem. Vidím, že väčšina tieňových spravodajcov je tu, takže nech sa páči, hneď dám slovo Malin Björk a potom eh, dám slovo tieňovým spravodajcom. Ďakujem. Začnem tým, že poviem, že právne spôsoby eh, pre ľudí, ktorí hľadajú ochranu, boli, bolo vždy prioritou, ale eh, samozrejme bolo to aj v inej správe, ktorá už bola prijatá. Presídlenie je e, osvedčený spôsob a máme už dlhodobé programy, ktoré aplikuje UNHCR, boli úspešné a e, aktéry preukázali efektívnosť a expertízu. No a samozrejme to súvisí aj s integráciou, súvisí to s plánovaním, ako Ehm, napríklad 85 tisíc utečencov ročne presídluje USA a je veľmi jasné, že Európska únia musí zvýšiť svoje úsilia. Čiže aby e, e, tento režim mal pridanú hodnotu, musíme zamerať na zvýšenie počtov, musíme e, preukázať solidaritu, globálnu solidaritu v komplikovanej situácii a musíme zvýšiť kvalitu a proces. Viaceré členské štáty majú už e, históriu a dobré skúsenosti, pokiaľ ide o presídlenie a úlohou EÚ je nadviazať na to a posilniť a umožniť členským štátom, aby, sa, e, aby zlepšili svoje postupy. No a je zrejme, že posilnenie úsilí na úrovni EÚ je dôležité, ale takisto praktické fungovanie národných programov presídlenia o tom mám určité obavy s týmto návrhom, ktorý ste predložili. Nemám čas zachádzať do podrobností, ale chcem zdôrazniť niektoré z hlavných obáv a chcela by som požiadať o objasnenie. Poprvé, v návrhu komisia uvádza, že by sa to malo vnímať ako súčasť širšej politiky na úrovni EÚ, pokiaľ ide o zvládanie migrácie. V článku 4 sa uvádza, že efektívna spolupráca pri uh, kontrole hraníc rozhodne, či z tejto krajiny z Európska únia bude presídlovať ľudí alebo nie. E, dohoda medzi Európskou úniou a Tureckom e, sa pretaví do práva. My e, sme boli proti tomuto a myslím, že na to treba poukázať a ja by som chcela spolupracovať s každým tuto, a, ale aj s ľuďmi samozrejme v rade, aby e, tam bol iný rámec a takisto tu už to zdôraznili ďalší, že toto je problematické. Potom e, e, zjednocovanie rodín. Doplnili ste tam zjednotenie rodín ako niečo, na čo je nárok pri presídľovaní, ale už existuje európska legislatíva v tejto oblasti, čiže keď to máme a budeme sa riadiť tými 20 tisíc, ktoré máme na presídlenie, tak by to nestačilo na presídlenie a pri... A nemusíme platiť členským štátom 10 tisíc eur na niečo, čo už existuje, čiže toto naozaj nie je akceptovateľné. Mali by sme žiadať, aby členské štáty implementovali existujúcu legislatívu. Tie kritériá vychádzajú z UNHCR, ale sú tam aj ľudia so socioekonomickou zraniteľnosťou a e, vnútorne premiestňovaní ľudia. Chcem povedať, že e, to podporujem, ale vzhľadom e, na to, ako ten návrh je naformulovaný, viac na základe migračnej kontroly a ochrany hraníc, chcem vás požiadať, prečo sú tam, čo, tam, čo máte na mysli tú socioekonomickou zraniteľnosťou a prečo sú tam zahrnutí aj vnútorne premiesňovaní ľudia. Návrh penalizuje utečencov, článok 6. Ilegálny vstup do EÚ bude postihnutý 5 rokmi a títo ľudia by nemohli byť zapojení do plánu presídlenia. Myslím, že toto nie je schodná cesta Takisto, ak jeden členský štát zamietne e, takúto presídlenú osobu, ktorá bola takto identifikovaná, tak vlastne každý musí odmietnúť túto osobu a podľa UNHCR členské štáty môžu mať dôvod na vylúčenie niekoho, napríklad e, e, zdravotná pomoc a môžu rozhodnúť o presídlení tejto osoby do inej krajiny. Čo sa týka štruktúry a organizácie, chápeme, že keď máme európsku iniciatívu, tak e, sa zvýši úloha Európskych eh, štátov, ale Európska únia je hlavný aktér pri programoch presídlovania. Myslím, že by mala mať kľúčovú rolu a to je signál, ktorý mám ja aj z národnej úrovne. Nemôžeme duplikovať štruktúry. Takisto chcem eh, sa opýtať, akým spôsobom tento eh, program bude doplňať národné programy na vnútroštátnej úrovni. V úvodnom ustanovení 31 sa hovorí, že toto nariadenie e, nebude mať vplyv na národné programy členských štátov, ale myslím, že by to tak bolo. Obava je, že už existujúce vnútroštátne programy by boli zapracované do európskeho rámca o presídlovaní a zniží sa počet e, presídlovaných ľudí namiesto toho, aby sa zvyšoval. Uh, again, uh... Eh. Je opätovne ja sa teším na pripomienky deňových spravodajcov, ale tiež nesmieme zabúdať na to, že treba zvýšiť číslo, zvýšiť kvalitu, zvýšiť rýchlosť pro- procesu a preukázať globálnu solidaritu. A to musí byť základ eh, rámca presídlenia v EÚ. Toto, tieto požiadavky nesplňa. Nemôžeme nechať spoluprácu na úrovni EÚ, že viac sa zdieľať od solidarity a musíme ukázať, že týmto návrhom zvýšime našu solidaritu a že individuálna ochrana je základom. Takže vodná analýza aktérov, spolupráca na presídlenie, oni majú rovnaké obavy a starosti a ja chcem, aby kľúčovia, ktorí boli súčasťou procesu. Musím zamyslieť nad tým, ako zlepšiť tento návrh a samozrejme chcem spolupracovať s radou na zlepšení textu, ale predovšetkým chcem spolupracovať s tieňovými spravodajcami na zlepšení znenia tohto dokumentu. Ďakujem pekne. Teraz si rada vypočujem vaše slova. Ďakujem pekne, Malin. Teraz dostanú slovo tieňoví spravodajcovia. Za EPP pán Dias Demera neprišiel. Takže Katy Píry dostáva slovo za SAD. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dovolte mi nadviazať teraz tam, kde spravodajkňa skončila. Presídlenie je dlhodobou odpoveďou na riešenie tejto otázky humaným spôsobom a napriek všetkým výzvam, ktorým e, čeli EÚ a miliónu žiadateľov azyl minulý rok. Počet ľudí, ktorí sme dokázali zajistiť presídlenie stále, hlavne nízky, keď bolo povedané z dohoda medzi EU Tureckom, kde presídlenie je kľúčovou časťou, ale v priebehu 6 mesiacov sme len tisíco, tisícké utečencov dali bezpečný prechod. Hm, takže som rada, že komisia predkladá nariadenie o presídlení, ale veľkou otázkou je, či tento návrh podporí a zvýši číslo presídlených, na, presídlených najzraniteľnejších utečencov do Európy. To je kľúčová otázka, pretože ak odpovede nie, tak prečo sa vôbec zaoberáme týmto návrhom? A aj keď čísla nie sú uvedené v návrhu, tak chápem to správne, že keď ja z rozpočtu EMAF, ak rozpočet nebude a keď ja za každú pre tú osobu dostane e, krajina 10 tisíc eur, či tam je nejaký reálny strop v návrhu a aký? Potrebujeme nové nariadenie alebo potrebujeme zvýšený rozpočet na to, aby sme podporili členské štáty, aby to využili. No a ďalšia otázka je, ja by som rada eh, prijela v parlamente štandardné prevádzkové procesy na riadenie systému presídlenia aj v rámci dohody s Tureckom. V písnej, o písomnej otázke, ktorú som predložil komisárovi Avromu Polosovi, on povedal, že nemôžu zdieľať štandardizované operačné postupy s parlamentom. A ako je uvedené v tomto návrhu, tak myslím, že je jasné, že tieto štandardné operačné E, postupy. Treba ukázať aj parlamentu, ak chceme sa navrhovaným nariadením pozorne zaoberať ďalej. Ako zapojiť aktívne občianskú spoločnosť do tohto procesu? Nevidel som jasnú úlohu v tomto návrhu teraz. No a potom možno kľúčová otázka znie, e, prečo prepojiť e, presídlenie zraniteľných utečencov s tým, či ich krajiny zastavujú neregulérne eh, cesty do EÚ alebo prekročenia do EÚ. Ja myslím, že zraniteľnosť u detencov sa nedá spájať s kondicionalitou hraničnej kontroly v ich hostiteľských krajinách. Takže ja sa chcem spýtať komisie, či toto je humánny návrh eh, hľadať spôsob, ako zvýšiť eh, ČTA presídlenie v Európe, Európe a inak, úplne povedané, ja nevidím veľkú potrebu existencie tohto nariadenia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Katy. A máme tu za Alde jedinový spravodajca Gerard Depre, ktorý hovorí za Luisa Michela. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja nie som deňovým spravodajcom. Je to náš kolega Louis Michel. Ja ja si dovolím povedať eh, to, čo chcel povedať vám, drahé kolegyne, kolegovia. Ja by som najskôr chcel poďakovať eh, našej spravodajkyni pani Bjorka. A, a pán Mišel sa teší z toho, že mohol s ňou spolupracovať a s ostatnými tými spravodajcami. Teší sa, že Európska únia konečne otvára legálne cesty migrácie do Európy. No a, a tento návrh eh, ponúka prvú alternatívu pre alternatívu nebezpečného smrteľných ciest do Európy. A toto je reak- dôležitá reakcia na príliv utečencov a migrantov, ktorí veľmi často je chaotický. Musí to byť dôveryhodná alternatíva. nelegálnych prevádzačov. Nuž, niektoré návrhy komisie však neprispievajú v tohto mechanizmu. Ja nebudem zachádzať do detailu návrhov a preto mm, sa obmedzím na tri konštatovania. Poprvé, ja sa znepokojujem eh, z malej úlohy, eh, ktorú bude zohrávať nová agentúra pre migráciu, Európska agentúra pre migráciu. Je to, eh, čelíme európskym výzvam a preto musíme nájsť dynamiku, ktorá je skutočne európska a tejto agentúre by sme mali pripísať kľúčovú úlohu. Po druhé, rada sama o angažovanosti a o záväzkoch bez spolupráce s Európskym parlamentom, tak sa pýtam, kde je legitimita tejto európskej politiky. Po tretie, ja sa obávam, že 10 tisíc eur, ktoré predpokladá fond AMIF, nebudú dostatočné pre krajiny. Nie je to dostatočné na hľadanie udržateľného udržateľného rozvoja. Okrem toho bude to obmedzené európskym rozpočtom strop pre presídlenie prekladá v, v, do roku 2020 360 miliónov eur, to znamená maximálne 36 tisíc osôb presídlených. No a na záver pán Mišel hovorí, že musíme ukázať ambície a si hľadať E, spoločnú reakciu na migračnú krízu. A osobne mám ešte dve otázky pre komisiu. Poprvé, vzhľadom na to, ako som už povedal, e, e, finančný limit kvôli stropu fondu AMIF vo, finančnému, v rámci viacročného finančného rámcu. No a nebolo by dôležité, aby komisia v budúcnosti vytvorila špecifický fond, ktorý by umožnil financovať programy presídlenia. Môžem jeden návrh, ja som videl v inom návrhu e, komisie, sa hovorí o zdaňovaní štátov, ktoré odmietnú akceptovať kvótu osôb, ktoré vo svojom nástroji navrhuje komisia. Či nemohla, nemo, nebola by tá taká, takáto potuka, e, pokuta, takáto sankcia užitočná na financovanie takéhoto fondu? Druhá otázka nariadenie hovorí, že rada každý rok sa dohodne na kvóte osôb, ktoré treba presídliť, presídliť, presídliť pomocou vykonávacieho aktu. V článku 291 sa hovorí, že e, vykonávacie akty sú v rámci právomocí komisie. No a Ja sa chcem spýtať, aké je odôvodnenie tohto návrhu. Je to v inom rámci, to pod eh, komisiu, takže mňa by zaujímalo v každom prípade, vysvetlenie tohto nástroja. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, Gerard. Ďakujeme veľmi pekne aj Lovimu Mišelovi za úvodné slova. No a Judith Argentíny za zelených. Ďakujem veľmi pekne, predseda. Ja si nie som istá, že sa tu zaoberáme programom presídlenia alebo nejakým novým legislatívnym aktom na obmedzenie opäť prílevu utečencov do Európy a podmiení to niečím. Toto je návrh, e, ktorý akceptuje ženovskú definíciu utečenca, ale obsahuje zjednotenie rodín, dokonca aj európskych občanov, aj ich partnerov. Takže to chápem tak, že ak chcem e, zahraničného partnera, že sem, tak to bude e, tak to bude presídlenie a 10 tisíc eur pre holandskú vládu. Ja neverím, že toto je myšlienka presídlenia. A rovnako tam patria ľudia so socioekonomickými problémami. Ja si vážim to znenie tohto, ale nemyslím, že to privedie a povedie k lepšiemu pochopeniu, čo to je politický utečenec, ale stanovuje to jasné podmienky tretej krajiny s utečencami, ktorí majú nárok na presídlenie, v krajine, tie sa môžu presiliť do Európy len vtedy, a keď eh, sa dohodnú eh, na readmisných dohodách, a eh, to je jasné, ktoré regióny, my umožňujeme implementačným aktom rade, aby rozhodovala, aké regióny budú mať nárok na presídlenie a použijeme to v rámci našej všeobecnej politiky zahraničných vecí. Kde nie je nejaké minimum presídlenia, ale maximum. Bez pochopenia, že tieto členské štáty to dosiahnu. A myslím, e, že to už povedala pani Piri. A to znamená, že to je maximum, ktoré teda stanovuje rozpočet. Ja zaujímam minimum. 14 členských štátov momentálne majú programy presídlenia a 14 takýto program, štátov takýto program nemá. A prečo? Ja chápem, že chýba v tomto návrhu eh, hodnotenie dopadov, prečo tento návrh by mal presvedčiť eh, ďalších 14 krajín, aby spustilo programy presídlenia a neriskujeme, eh, že znížime štandardy presídlenia pre tie krajiny, tie členské štáty, ktoré už sú súčasťou programu presídlenia. My teraz Čaká nás veľká konferencia OSN o migrantoch a utečencoch. Máme prísľuby pre veľké programy presídlenia. Európska únia nedokáže nič prislúbiť, ničomu sa zaviazať. My používame politiky presídlenia, hm, politiku návratov a readmisnú politiku. Ja myslím, že je problematické zmeniť tento návrh na reálny humanitárny návrh presídlenia a ja rada pomôžem spravodajkyne e, zamyslieť sa nad tým, ale neteším sa na trialog. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Judith. A tieňovým spravodajcom za EFTD pán Korrao, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. No, my podporujeme, a by sme podporili, európsky program Myslíme, že presídlenie a právny vstup do Európy je základnou možnosťou a 10 tisíc eur za presídlenú osobu vytvára možnosť pre členské štáty a participovať na širšom rámci presídlenia v Európe. Avšak, čo sa týka európskeho rámca, máme isté pochybnosti z hľadiska toho, ako chce komisia implementovať tento proces. Nepoužíva sa to principiálne ako riadenie migračných o, no a výsledkom môže byť pravý opak toho, čo si želáme. rast sú ľudia. Sú tu veľmi prísne obmedzenia, keď sa pozrieme na počet ľudí, na limity a je tu počet ľudí, ktorí budú zvaní na zjednotenie rodí. Myslím, že tieto nebudú dostatočné. Je mimoriadne dôležité, aby sme aplikovali dodatočnú ochranu v rámci systému a zaistili, aby sme čo najviac obmedzili riziko a ohrozuje ľudí, ktorí sa snažia dostať eh, do Európy. Myslíme, že bolo by založené na základe tom, či Európska únia má alebo nemá eh, dohodu s individuálnymi krajinami. Myslíme, že to je základ toho, ako by sme mali identifikovať prioritné krajiny, z ktorých niektorí ľudia dostávajú ponuku na pobyt. Hm, ďakujem pekne. Ďalší teraz členovia výboru môže sa vyjadriť ako prvá Anna Gomeš. Ďakujem pekne. Ja súhlasím s obavami, e, ktoré verili niektoré kolegovia, ako spravodajkyňa, o tom, aký prázdny humanitárny proces tak to, ak ukážeme podmieniť eh, presiedlenie porančnými kontrolami v tretich krajinách. No a v tomto kontexte je skutočne poborujúce ten použitie trestového fondu, ktorý sa má použiť na to, aby sme platili rôznym regiónom, ktorým už dávame peniaze v rámci rozvoja pomoci, aby sme zabranili ľuďom aby prišli, pričom tieto režimy spôsobujú e, veľké množstvo migrantov. A ja mám na mysli Etiópiu, ktorá zabíja vlastných ľudí. Ja tiež vidím, že toto je pokus, pokus, e, tak ako povedal, spravodaj, povedal spravodajkyňa, kodifikovať e, no, to pochybnú dohodu medzi EU a Tureckom. Mne to frustruje humanitárne zámery. No a ja sa pýtam a čudujem sa, prečo komisia nepoučila z toho, ako nefunguje súčasný proces. Čiže medzi členskými štátmi pri rozhodnutiach, ktoré príjmame, napriek tomu, že sme v núdzovom, núdzovej situácii. A teraz nehovorím ani o členských štátoch EÚ, kde jeden z nich odmieta prijatia utečencov, hovorím medzi Gréckom a Portugalskom. Od apríla sa má aj Jozef Weidenholzer, pracujeme na prípade ľudí, ktorí sú jezidov, ktorí sú vo veľmi náročnej situácii v Grécku a ešte nemohli sa vydať na cestu do Portugalska. Prečo komisia nechce, aby to fungovalo a nemôže Portugalsko byť jednou z krajín, ktorá opakovane hovorí, že je ochotná prijať utečencov, nedokážeme presiedliť, Takže to ne, neviem, prečo sa komisia nepoučila že sa nič nerobí za, pre malotých bez prievodu. Viem, že mnohí z nich sa stratili zmysly. Zjednocovanie rodín nefunguje. Členské štáty si vyberajú a dostal som informáciu nedávno, že Írsko nedávno požiadalo o 10 kresťanských rodín zo Sýrie, z Grécka. Toto je hrozné. Toto potrebujeme komisiu, No, povedali, že to sa nemôže stať. Je to proti európskemu právu, proti našim právnym povinnostiam a musíme vedieť, čo, čo je uvedené v právnych dokumentoch. No a chcem sa spýtať, aká je pridaná hodnota vníma tento text pre zlepšovanie bezpečných a legálnych ciest do EÚ, aká je pridaná hodnota to všetko UNHCR, či členský štát to príjma, alebo nie, aká je pridaná hodnota e, z hľadiska pory bezpečných e, ciest, tak aby sa ľudia nedostávali do rúka prevádzačov. Ďakujem pekne, Máriu Lauristín. Sa páči, ďakujem pekne, predseda. Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu. Ja mám dve otázky Jedna sa týka starých eh, časových harmonogramov. Robí sa niečo, čo by sa dalo urobiť eh, na vytvorenie nových digitálnych technológií. My sme mali rýchlejší proces eh, registrácie, integrácie, prístup na pracovný trh a tak ďalej. Vieme, že sú dobré príklady napríklad v Švedsku a v iných krajinách, že to potrebujeme, aby to bolo jasné v celej Európskej únii, treba využívať čo najefektívnejšie spôsoby. A potom odtiaľ ďalšou otázkou je že prístup k pracovnému trhu. A ako tento nový plán predpokladá prístup na pracovný trh? Tak ako sme o tom hovorili naposledy, že napríklad sú tu schémy, ktoré vytvoria pretože zamest- zamestnávateľia vyzerá, že nemajú celkom záujem o zamestnávanie niekoho, kto je tam iba na chvíľu, na krátku dobu, nemôžu nikoho ani preškoliť a podobne, takže toto je podstatné. Potom ďalšia otázka sa týka tých desiatich tisíc. Čo vlastne členské štáty budú môcť robiť s e, týmito peniazmi? Budú existovať nejaké pravidlá, že čo? E, pretože väčšinu z tých miesto prác budú musieť zvládať e, miestne samozprávy a obce. Lebo tie peniaze pôjdu obciam a nie utečencom a oni budú musieť znášať e, celé tú záťaž, zabezpečiť e, preškolenie a podobne. Včera sme mali stretnutie s mimovládkami a oni povedali, že oni sa obávajú, že komisia ako si nemá žiaden kontakt s mimovládnymi organizáciami. A čo tak je, ako môžu teda e, obce využiť tieto peniaze? Ďakujeme napokon pani Winberg. Ďakujem pekne. Chcem som poďakovať za túto informáciu. No už, ako som povedala, už predtým myšlienka je dobrá. tuto môžeme len odporúčať členským štátom, aby prijímali viac utečencov a pomáhali im takýmto spôsobom. Ale nemôžeme nikomu nanúcovať distribučný mechanizmus. Sme proti tomu. A podobne ako pani Björk sa pýtala o kritériách teraz tú ekonomickú zraniteľnosť. Môžete, môžete nám povedať trochu viac, čo to znamená? Ďalej tie okolnosti, ktoré určujú tú distribúciu, pretože vidíme, ako sa veci dejú v 27 členských štátoch. Pýtam sa, že čo to znamená, že aké okolnosti. Niektoré členské štáty nesplňajú ešte ani kodaňské kritéria. A ja by som s ním koľkokrát som počula našu vládu hovoriť o tom, že budú prijímať ľudí e, s otvorenou náručou a prečo my by sme 50 tisíc ľudí radi presunuli zo Švedska do Portugalska, ale Portugalsko nikdy nepovedalo, že bude koho si vítať. Predseda, no už dám slovo komisii, ale Odznelo, odzneli tu naozaj veľmi dôležité otázky. Tak chcem dať dostatok času pánovi Nielsenovi na zodpovedanie a aj keď viem, že tieňoví spravodajcovia majú nejaké stretnutie, Takže nech sa páči komisia a máte do koľko času, koľko budete potrebovať. No už začal by som otázkou čísel. Myslím, že netreba ani povedať, e, že my zdieľame to, čo chce Európarlament, že chceme zvýšiť počet e, utečencov prichádzajúcich do Európy, ale náš odhad je, že v tejto fáze nebude možnosť e, dosť pripraviť legislatívu cez vyššie počty. V tejto fáze musíme rešpektovať, že každý členský štát si rozhodne, koľko príjme osôb, koľko presídli a preto nebudú tu žiadne čísla. Napriek tomu veríme, že ten cieľ, keď sa už bude plán pripravovať, že sa nám podarí zakomponovať. Pretože čo vlastne už máme? Keby som povedal e, formálne, čo máme k dispozícii, je prakticky nič. Nič nemusia členské štáty ani diskutovať o presídlovaní alebo o kvótach, keď nebudú chcieť. A keď jednoducho nebudú chcieť, tak nebudú o tom sa ani baviť. A my keď budeme chcieť niečo z toho presadiť, tak e, máme tu záväzok že by sme mali mať každý rok e, plán, a tam by mali byť čísla, nemusia byť veľké a každý členský štát by mal byť každý rok požiadaný o koľko alebo ako chcú prispieť. A my budeme túto iniciovať, túto diskusiu na vysokej úrovni, aby sme ustanovili tieto čísla, čiže otázka kvót zostane tu na stole a každý rok sa bude vracať. To je pre mňa kľúčové. aj keď vám nemôžem zároveň povedať, že či čísla sa zvyšia, alebo ako to bude. Ďalej, beriem otázku, pokiaľ ide o proces. My si myslíme, že toto je jedna z tých e, osobitných príležit- os- e, situácií a my potrebujeme čísla a mohli by sme potom presne vedieť, že koľko členský štát je ktorý ochotný prijať utečencov. Napojenie na rozpočet, boli tu niekoľ, niektoré pripomienky, ktoré som možno dostatočne nezodpovedal. Do určitej miery máte pravdu, že tá dostupnosť financovania do istej miery blokuje um, ten plán presídlenia, ak by sme išli pod 10 tisícoch, rovnaký princíp, rovnaký počet, ale ak by som mohol povedať, je to na vás, keďže vy ste rozpočtový orgán, že koľko peňazí bude k dispozícii na presídlenie na budúci rok alebo na kvóty. Takže my by sme na budúci rok mohli presídliť veľké množstvo ľudí. Potom to bude na rozpočtovom orgáne, aby zabezpečil príslušné peniaze aby sa to číslo mohlo splniť. A v tomto zmysle nemyslím si, že bude potrebné vytvoriť osobitný program či fond, ale podľa nás ten, a my funguje celkom dobre tento program a mohli by sme ho využiť aj naďalej. A my momentálne funguje ako paušálna hodnota, čiže 10 tisíc eur ide členskému štátu bez um, nejakých podmienok, ako a čo s tým členský štát urobí. Čiže tie peniaze nestačí len mať len plán na presídlenie osôb, ale musí dojsť k skutočnému presídleniu a až potom sa pošlú tieto peniaze. Ďalej, kritéria a kondicionalita, určite o tom musíme ďalej diskutovať. Myslím, že zo strany komisie je jasné, že to presídlenie musí byť určite jedným z nástrojov, ktoré musia tvoriť súčasť diskusie o migrácii, ale ja musím hneď na začiatku spomenúť, že to nie je iba otázka, že budeme presídlovať osoby ktoré, e, s krajinami, ktoré spolupracujú je to treba jednoducho riešiť e, prípad od prípadu, podľa krajiny, podľa situácie. A to znamená, že pre niektorých pre, pre presídlovacie schémy tieto otázky môžu byť aj úplne vyňaté z diskusie. Ale s, e, pri určovaní priorit budú zohrávať rolu. Ďalej, spájanie rodín. Chcel by som poukázať na to, možno, že je to právna otázka, ale tie rodinných väzieb, ktoré by mali byť pokryté, tie nie sú pokryté právnym, právnym európskym právom. Čiže tu sú osoby, osoby, ktoré majú e, naliehavú e, respektíve niektoré osoby majú právo na spájanie rodina, niektoré nie. Ďalej je tiež pravda, že sú tu osoby, ktoré možno budú oprávnené na báze oboch eh, týchto kanálov, ale ja to nevnímam ako nejaký problém alebo niečo, čomu by sme sa mali vyhnúť. Určite tento presídlenie môže byť eh, ten rýchly spôsob k spájeniu rodiny, ale tam ja problém nevidím. Pokiaľ ide o rozšírenie rozsahu, no už otázka bola, že prečo sme navrhli rozšíriť rozsah. My sme, viem, že sú napríklad také populácie, ktoré sú e, rozmiestnené v krajinách ako napríklad Irak, nemajú prístup k čomukoľvek a tiež nemôžu byť presídlené, čo je škoda. Podobne osoby, ktoré nesplňajú klasické kritériá, ale stále sú vnímané, že majú sociálno-ekonomické um, problémy, takže my chceme nájsť riešenie pre osoby, ktoré Napríklad, pokiaľ ide o otázku odmietnutého kandidáta, to je to otázka harmonizujúceho u účinku, ktoré chceme. Chceme, aby to bol európsky proces, čiže keď ako nejaká osoba chce prísť do Európy na krátkodobý pobyt a bolo mu toto vízum na krátkodobý pobyt odmietnuté, tak asi nedostane zrejme vízum pre EÚ tým, že pôjde na nejaký iný konzulát. A to isté platí aj pre žiadateľa o azyl, že keď tu ho odmietne jeden, tak zrejme ho odmietnú aj iné štáty, pretože majú rovnaké podmienky. Je to európska schéma a nie kombinácia národných schém. Pokiaľ ide o samotný proces rozhodovania, ja tiež zdieľam názor, že mnohé členské štáty e, naďalej sa spoliehajú na UNHCR. A však toto je E, vec, kde sme nechceli byť príliš preskriptívni, pretože členské štáty môžu mať na to iné názory a chceme im ponechať teda určitú slobodu, e, aby sa rozhodli sami, že z akých krajín prichádzajú a podobne, tak sa tam môže aj úloha UNHCR a to, ako k tomu pristúpi členský štát, meniť. Takisto sa môžeme spoliehať aj na EASO a na niektoré európske agentúry, ale treba byť opatrný, pretože je možné sa spoliehať aj na, člen, na agentúru, ktorá by mohla pomôcť členskému štátu v tomto procese. Ďalej, pokiaľ ide o to, aký je vzťah s národnými schénami, či sa za ne doplňajú, alebo to je niečo extra iné, podľa nás by to mohla byť ako komplementarita, čiže by sa mali doplňať, ale ak bolo by dobre, keby sme sa postupne posúvali k jednému e, k jednej európskej schéme. Myslím, že momentálne nie je vhodné povedať štát, členskému štátu, že nemali by čo si robiť e, na vlastnú pesť, ale za pár rokov, keď už budeme mať schému za EÚ, tak bolo by dobré, aby to potom bolo v rámci jednej schémy a nie, aby si to každý robil nejakou svojou vlastnou schémou či metodikou. Ďalej sa ospravedlňujem, ak som nejaké otázky vynechal, ale my sme vám vždy k dispozícii. Ďakujem pekne, pán Nielsen. Z hľadiska otázok, na ktoré ste zabudli, lebo tak viem, že tie nevyspravodajcovia položili množstvo otázok, ale momentálna E, situácia je taká, že spravodajkynia musela ísť na iné stretnutie, ale budeme mať aj delegáciu Líbe, ktorá cestuje do Lebanonu a budeme sa tomenovať otázke presídlovania. A tiež v tom týždni bude aj stretnutie na úrovni OSN. Takže ďakujem pekne kolegom za túto diskusiu. Teraz prejdeme k bodu číslo 5. To je Európske monitorovacie centrum pre drogy a je tu riaditeľ EMC DDA. Európske monitorovacie centrum pre drogy a závislosť od drog. Takže je tu pani Alexis Gosdale, ktorá je raditeľkou EMC DDA. Jej by som dal slovo. Colleagues ready, particularly those who are interested in this uh, topic, if you're not, please. Ste kolegovia, ak eh, chcete odísť, prosím, po- odíďte v tichosti. Pani Kostel je pripravená urobiť svoju prezentáciu a požiadali sme ju, aby hovorila maximálne 10 minút a potom budete môcť Čiže toto je pán kostel. Ďakujem pekne, ďakujeme za to, že ste ma sem pozvali, aby som predstavil správu a chcela by som využiť príležitosť, aby som vyjadril poďakovanie za neustály záujem, ktorý vyjadruje výbor práci agentúry. Chcel by som požiadať e, vašu podporu, osobitne pri prijímaní rozpočtu, aj na poslednom rade mali sme aj nedávno Eh, veľmi dobrú návštevu tohto výboru v Lisabone v júli. Ja vám stručne predstavím niekoľko informácií z Európskej správy o drogách za 2016 a poskytnem určité informácie, ktoré sa týkajú stavu implementácie programu agentúry a potom bude posledná pripomienka, ktorá sa bude týkať eh, návrhu e, komisie pre revíziu tejto nariadenia, nariadenia o tejto agentúre. Takže my to vnímame ako balíček pre reporting a pre tých z vás, ktorí sledujú pravidelne naše publikácie. Niekedy môžete byť prekvapení z toho, že keď je správa z trhu s drogami, čo skoro budeme mať eh, správu eh, ESPAD a ako sú rôzne tieto publikácie. Čiže správa o trhu s drogami, ktorú by som vám predložil pred letom, to je správa, ktorá naozaj detálne skúma vývoj trhu s drogami a to sa robí každé 3 roky. A tá trendová správa, ktorá je na báze analýzy vývoja posledných 10 rokov, to je správa, ktorú vám dnes predstavujem. A tá bola doplnená správou. Najprv sme tu mali uh, o in, trhu na internete s drogami, potom v júli sme mali uh, správu o drogách a hepatitíde C a napokon bola tu na požiadavku členských štátov sme e, pripravili publikáciu o poslednom prieskume v rámci škôl, ktorý sa organizoval v Európe a to je známe pod názvom ESPAD štúdia. Takže niekoľko informácií. Táto správa je tak dosť bohatá. Dnes, pokiaľ ide o užívanie drog, sú tu určité zmeny v trende, že vidíme zvýšenie podielu e, extázy a MDMA. E, aj sú tu problémy s amfetamínom, aj jeho využitie zvyšuje sa, aj syntetické opiaty sa takisto, e, ich podiel sa zvyšuje a tiež e, došlo k vyšeniu celkovo bežne používaných drog. Ak by som mohol z toho vyvodiť jeden záver, teda MDMA extáza. Treba spomenúť, že čistota a koncentrácia tabletiek nemá nič dočinenia s tým, čo bolo známe pred 20 rokmi. To znamená, že tá potenci potenciálne e, riziko predávkovania alebo podobne, tento riziko sa výrazne zvýšilo a treba to vziať do úvahy. Keď hovoríme o marihuane, sú tu rôzne trendy a vidíme aj eh, zvýšenie pre nové možnosti alebo, alebo nové žiadosti o liečenie. To možno, že tiež súvisí aj so znížením trhu s marihuanou. Chcel by som vám tiež uviesť jednu z vecí, ktorú sme pozorovali nedávno, že obsah, ktorý obsahuje tá mahionová živica, tak koncentrácia týchto látok e, THC tá sa zvyšuje, zatiaľ čo iná látka, ktorá zvyčajne je obsiahnutá v marihuane, tá sa, tá sa znižuje. Čiže nejde iba o tie chemické látky, ide o vlastnosti dní týchto látok, pretože vo všeobecnosti sa vie, že THC E, má psychotické účinky o vyšších dávkach. Isté nie hneď pre každého, ale existuje toto riziko. A kanabis je, má pomerne protektívny účinok, takže dá sa predpokladať, že zvyšuje sa e, riziko nebezpečenstva a toxicity. To by bolo treba vziať do úvahy, keď hovoríme o prevencii. A, um, používania hm, kanabisu. Opiáty sú naďalej veľkým problémom v Európe. Ďalším problémom sú syntetické opiáty, eh, nie vrátanie fetanilu, ale nie len tohto. Videl by som príklad, keď sme boli v New Yorku s, eh, v rámci EU delegácie. V závere týždňa sme uh, bol hudobník, ktorý používa fentanis, ale tu je iná situácia e, medzi Európou a Amerikou a tento sa začína v Amerike výrazne rozširovať. Jednou z pozitívnych perspektív v Európe je, že nie sú tu zatiaľ žiadne um, možnosti liečby hepatitídy C. Chcela by som povedať, že prečo je dôležité hovoriť o hepatitide C, pretože v Európe sú veľké rozdiely medzi krajinami, ale ak vezmeme do úvahy počet e, užívateľov drog, ktorí boli nakazení, je to o 30 do 80 a treba vedieť, že 20-25 e, sa nedá nejakým spôsobom liečiť a u nich vznikne cirhoza pečenie a asi u 10 e, rakovina pečenie. Samozrejme, to má svoje dôsledky v rámci celej spoločnosti. E, keď je k dispozícii liečba, tak e, musíme zabezpečiť e, tú výzvu ceny za vyliečenie. A môžem vám povedať, že cena od za tieto nové liečiva je dva či trikrát vyššia, ale je to poprvýkrát, vyrie, že tu existuje možnosť vyliečenia hepatitidy C. Ďalej, aký je stav pokroku činnosti našej agentúry? Možno sa pamätáte, že 10. septembra minulého roku som bol zvolený riadiacou správou, či právnou radou ako nový riaditeľ a mal som teda tú možnosť byť prítomný tu na hearingu a ja som prezentoval vtedy svoj program pre agentúru a teraz som naozaj rád, že vám môžem povedať, že implementujeme tak ten program, ako bol navrhnutý, pričom kľúčovou priadrotou je predovšetkým e, konsolidácia a posilnenie výkonu našej agentúry a chceme posilniť našu spoluprácu s auditom to je dôležité pre parlament a posledná vec, na ktorú ste poukazovali, je mať e, deklaráciu od všetkých členov vedeckého výboru a správnej rady. A ja vás tiež môžem informovať, že aj ja som sa e, rozhodol, že budem publikovať budem svoje, svoje vyhlásenie o záujme, aj keď e, som k tomu nebol nútený na báze štatútu. Takisto rada prijala politiku pre prevenciu podvodov v súlade s odporúčaniami medzi inštitučnej pracovnej skupiny a v neposlednom rade dve nové aktivity polke oktobra všetci členovia tohto výboru dostanú pozvánku e, zaregistrovať sa na nový e, systém politiky e, kanabisu vo svete. Deje sa toho veľa, nielen v EU, ale mimo a minimálne môžeme povedať, že na internete je veľa informácií, okrem iného je niekedy problém rozlíšiť Mm, fakty, objektívne informácie a aká je tá politická interpretácia. Úlohou agentúry je poskytnúť objektívne, mm, faktické a porovnateľné informácie, takže sme sa pokúsili spustiť novú službu, aby sme toto premostili pre tých, eh, ktorí eh, majú záujem EMC, DDA. Bude eh, viesť sieť agentúr pre vnútro a e, vnútorné záležitosti. Chcem sa poďakovať za revíziu nariadenia o MCDDA. Téma, pre ktorú e, váš výbor ktorej váš výbor vždy e, venuje vysokú pozornosť, je otázka nových psychoaktívnych látok. Chcel by som povedať, že hoci že hoci keď proces, proces začal pred troma rokmi a bol komplikovaný, tak pre tento návrh môžem povedať, že prebehla veľmi úzka spolupráca medzi službami komisie a našou agentúrou. Sme veľmi radi, že prebieha takáto dobrá spolupráca. Podporujeme návrh e, obmedzenej revízie nariadenia. Vieme, že prebehli diskusie počas návštevy delegácie výboru RIBE eh, v e a v júli. Sú tu určité otázky ohľadom budúcej možnej revízie celého mandátu agentúry, ale súhlasíme s komisiou, že je tu núdzová otázka konsolidovať a nestratiť eh, tú dobrú prácu na základe systému skorého varovania ehm, pre eh, nové psychoaktívne látky, čo koordinuje agentúra a takisto externá evaluácia eh, MCDDA, ktorá sa uskutoční v roku 2018. Ďakujem ešte raz za vašu podporu. Viem, že návrh na navýšenie rozpočtu je relatívne obmedzený. Poprvé si myslím, že musíme byť rozumní, čiže do roku 2020 budeme robiť, čo sa navrhuje. A myslím, že ešte stále eh, je tu otázka týkajúca sa budúceho finančného obdobia. Najprv počkáme na revíziu mandátu a uvidíme, a zabezpečíme, aby sme zlepšovali e, prácu agentúry, takisto e, uvidíme, či budú potrebné, potrebné dodatočné financie. Ďakujem. Ďakujem. Nie som si istý, či ešte niekto? Nie. Pán Dupri odchádza. Takže tie rozpočtové otázky, o tom sa nebude až tak diskutovať, ako sme chceli. Ešte než sa prihlásia kolegovia, chcem povedať, že ďakujem za vašu správu. <clears throat> Aj kolegovia, ktorí sa zaoberajú psychoaktívnymi látkami. Delegácia v júli. Bol som tu niekoľko rokov členom. Chcel som len povedať, že je to kredit aj pre členov, ktorí tu ostali. Je dôležité, aby sme e, mali na mysli e, dôležitosť tejto práce. Nie je to príliš publifikovaná e, práca, ale napríklad tu máme organizovaný zločin, o čom sa viac píše. Ďakujem vášmu personálu za túto prácu. Takže otázku má pán Kvelio. Ďakujem, pán predseda. Ako som už povedal, chcem sa srdečne poďakovať aj za e, vašu správu. Takže uh, uh, ten prístup Eh, bol už prevzatý aj inde, ale tie údaje, ktoré ste spomenuli, eh, tie mi neboli vždy celkom jasné. Možno by ste sa k tomu mohli ešte podrobnejšie vyjadriť, čiže rozdelenie eh, alebo teda rozdávanie inekčných striekačiek. Portugalsko patrí medzi tie krajiny, kde je pomerne málo prípadov HIV, čiže je tu taká priepasť. Potom otázka k tým zásadným štatistickým údajom, ktoré sú rozhodujúce a dôležité pre situáciu, ale keď e, si pozrieme túto správu, tak konštatujeme, že tam chýbajú údaje pre niektoré členské štáty. Moja otázka je nasledovná. Aké opatrenia by mali byť prijaté, aby agentúra mala prístup k viacerým údajom. Ďakujem. Ďakujem, Carlos. Ana Gomez. Ďakujem. Je dobré vás tu dnes vidieť a e, je mi cťou, že som viedla delegáciu, e, ktorá navštívila agentúru minulý júl a naozaj sme sa veľa nauči- sme veľa zistili vďaka EMC DDA Predovšetkým, aká kľúčová je úloha, ktorú hrá agentúra a tá expertíza, ktorá je potrebná na to, aby sa umožnilo našim e, agentúrach e, v EÚ, aby naozaj mohli podnikať efektívne kroky, aby sa prispôsobili tempu rozvoja tej chemickej evolúcii, ktorá má toľko dopadov pre spotrebu a trh s drogami v Európe. V tejto súvislosti e, súhlasím s tým, čo ste hovorili o potrebe revízie nariadenia, ale aby ste konsolidovali váš mandát tak si myslím, že tu by sme sa mali pozrieť na navýšenie rozpočtu, pretože úroveň expertízy, ktorú si to vyžaduje, to znamená, že potrebujete vysoko kvalifikovaných expertov a je potrebné to priebežne aktualizovať a oni musia e, e, komunikovať e, s orgánmi presadzovania práva v členských štátoch, ale aj v tretich krajinách. A spomínam si že som sa zapojila do delegácie do Číny, myslím, že to bolo v Lani, kde toto bolo prioritou v našom programe a správne to bolo, pretože viaceré z tých nových látok e, sú tu nové trendy, pokiaľ ide o syntetické, e, syntetický kanabis a iné psychoaktívne látky toto všetko pochádza z laboratórií v Ázii, predovšetkým v Číne. Stačí e, tam len trošku zmeniť zloženie a už je to niečo úplne nové, neznáme. To je dôvod navyše, prečo naozaj potrebujeme EMCDDA, aby realizovala túto prácu a prečo potrebuje zdroje. No a Chcela by som požiadala, aby bola lepšia interakcia s nami, aby sme to chápali a aby sme mohli lepšie komunikovať s tretimi krajinami ako Čínou. Viem, že Číňania eh, hovorili, že taká je realita, ale povedali, že jem je to jedno, lebo to sa vyváža a vy ste vlastne spotrebitelia. Taký mali oni k tomu postoj. No a to tiež treba zmeniť. Samozrejme, berúc do úvahy aj to, že internet e, vlastne sa rozšíril exponenciálne, teda trh sa rozšíril vďaka, vďaka internetu. Chcem len pripomenúť, že mis, v rámci misie do Lisabonu som sa niečo dozvedela. o čom sa hovorilo v inej diskusii. Je to e, dôležitosť e, toho prepojenia na tretie krajiny a napríklad Jordán, no a skutočnosť, že došlo a, e, a, vlastne saudský, že bolo, došlo k zabaveniu lietadla a, a, saudského princa a bola to droga, ktorú najviac konzumujú saudskí militanti E, uvádzam tento príklad, pretože vďaka interakcii s vami sme nadobudli veľmi hodnotné informácie nie len e, v oblasti kontroly e, v tejto oblasti spotreby drog a trhu, ale išlo aj o ďalšie oblasti našich aktivít, čo má tiež dopad na našu vlastnú bezpečnosť. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som zopakovať e, poďakovanie mojich kolegov. Chcem povedať, že súhlasím so všetkými komentármi. Som veľmi znepokojená, že existujú krajiny, ktoré e, sa ktoré nezdielajú ukazovatele, pretože keď ich nemáme, tak je veľmi ťažké robiť politiku a prijímať rozhodnutia. Máme centra excelentnosti a keď e, niečo e, kúpite za lacno, tak v podstate vás to vyjde drahšie v konečnom efekte. Myslím si, že toto je veľmi relevantné v tomto prípade, pretože to spôsobuje trochu, toľko problémov medzi mladými ľuďmi, čiže treba byť veľmi e, obozretný a treba pracovať entuziasticky. Myslím si, že toto je taký znak vášho centra. Samozrejme, veľmi radi pomôžeme v prípade, že máte nejaké návrhy a e, zareagujete, ale takisto e, je jasné, že potrebujeme zdroje, pretože ak nie sú k dispozícii zdroje, tak tieto správy sa javia ako nejaká rutinná práca. My chceme najvyššiu úroveň excelentnosti a chceme, aby ste naďalej implementovali túto excelentnosť. No a potom je tu samozrejme kľúčová otázka interných auditov. To je mimoriadne dôležité, keď hovoríme o e, súkromných a verejných inštitúciách v súčasnosti. Čiže prosím, dajte nám vedieť, ako môžeme pomôcť okrem e, zmeny rozpočtu. Ďakujem. Pán Korál. Yes, thank you, sir. Ďakujem. Ďakujem aj za prezentáciu. Ja som tiež bol súčasťou delegácie do Lisabonu v júli a mal som tu čest diskutovať o tejto správe a o tom, čo robí agentúra. Súhlasím s tým, čo bolo povedané, s tým, čo povedali kolegovia o potrebe zdrojov eh, pre kvalitné ukazovatele, aj to, aby sa eh, zachovala vysoká úroveň práce. Ale jedna vec, ktorá jasne vyplýva zo správy, že existujú veľké časti trhu, e, ktorú v podstate zabra marihuana. Mali by sme e, začať meniť e, našu politiku alebo diskutovať v parlamente o marihuane, o vojne proti drogám, ktorá v podstate bola neúspechom zlyhala. Otázka na riaditeľa. Či je podľa vás na čase a či by bolo rozumné, keby sme začali viesť diskusiu alebo meniť e, našu politiku ohľadom e, marihuany alebo mekých drog. Či je na čase legalizovať, liberalizovať. To je otázka. Existujú rôzne druhy marihuany. Je to veľký problém aj v mojej krajine. Ešte niekto, než eh, dám slovo riaditeľovi. Dobre, ďakujem. Nech sa páči. Odpovedzte na otázky. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, dámy a páni, za vaše otázky. Ja eh, na to zareagujem spolu, pretože niektoré veci sa eh, prekrývajú, alebo teda boli vo viacerých otázkach prvom rade sa chcem poďakovať predovšetkým členom tohto výboru, ktorí e, prišli teraz, ale ktorí navštívili centrum aj v minulosti, pretože za každým e, nám to poskytuje príležitosť preukázať a vysvetliť, aká je pridaná hodnota našej práce a takisto sa pokúsiť posilniť toto prepojenie medzi vytváraním informácií a podporou krokov, podporou e, rozhodovacích procesov, čo je vlastne centrom, kľúčom našej práce a cieľom našej agentúry. Čo sa týka tej hlavnej otázky o ukazovateľoch a e, o členských štátoch, či poskytujú informácie alebo nie. Tu máme rozličné situácie. Poprvé, niektoré z ukazovateľov sa e, zbierajú periodicky, napríklad štúdie e, v rámci obyvateľstva. Čiže mali sme nové údaje od jednej, dvoch krajín, pretože v podstate tá periodicita toho cyklu pre zber údajov nie je v súlade e, s podávaním správ, alebo niekedy sa ten cyklus zmenil. A tu musím povedať, že dôležitou a znepokojivou otázkou v niektorých krajinách je všeobecná situácia národného vnútroštátneho rozpočtu nielen pre verejné zdravie, ale aj pre iné veci. To je jeden z potenciálnych problémov. Ďalší potenciálny problém súvisí eh, s kvalitou údajov alebo s pokrytím údajov Ďalej sú tu metodologické otázky. No a tretia otázka môže byť, alebo tretí problém môže byť, že je možné že z technického hľadiska tá štúdia veľmi dobre popisuje situáciu na vnútroštátnej úrovni, na národnej úrovni, ale z technických e, dôvodov tá metodológia, keďže nie je iná, tak sa to nedá porovnať so situáciami alebo so štúdiami z iných krajín. No a potom je tu jedna špecifická otázka, ktorá sa týka ukazovateľov o dodávke. Chcem len pripomenúť, že pred niekoľkými rokmi EMCDDA e, dostala za úlohu od komisie a rady spolu s Europolom posúdiť situáciu a vypracovať návrh pre zlepšenie a konsolidáciu týchto ukazovateľov. Ale e, boli tu také dve rôzne stanoviská. Prvé, keďže to bolo ešte pred veľkou hospodárskou krízou v roku 2008, e, takže členské štáty a komisia chceli taký veľmi ambiciózny návrh a ja si spomínam, že vtedy e, E, bývalé DG pre vnútro a spravodlivosť e, zvažovalo, že by sa mohli poskytnúť ešte nejaké dodatočné financie, ale následne na finančnú krízu ten finálny výsledok bol taký, že keď sme mali finálnu konferenciu o ukazovateľoch o dodávke, tak e, pozícia členských štátov bola, chceme návrh, ale ani jedno dodatočné euro sa nesmie vynaložiť na národnej úrovni a také isté stanovisko e, bolo aj na úrovni EÚ. To znamená, že naďalej zlepšujeme prácu na týchto ukazovateľoch, ale poprvé to znamená, že v tej práci sa opierame predovšetok a o prácu personálu MCDDE e plus niektorých expertov, čiže to tempo zlepšenia a e, rozvoj e, teda e, ten, ten, ten rozvoj nie je taký rýchly, aký by sme chceli. Takže čo s tým robíme? V našom prístupe máme dve, tri úrovne. Poprvé, podpora, metodologická podpora, vyškolenie, školenie, keď je to potrebné v členských štátoch na implementáciu protokolov. Potom po druhé, dialog. Tu chcem povedať napríklad, že v máji som mal príležitosť prijať pozvánku e, do jedného z členských štátov, e, kde sa diskutovalo o otázke nedostupnosti pre, teda minimálne pre EMC DDA, pre národné údaje zabavenia. Takže v budúcich mesiacoch sa uskutoční technické zasadnutie, či by sa to dalo vylepšiť. Ďalší príklad bolo Švédsko, ktoré pozvalo EMC DDA, aby sme im pomohli pochopiť a zlepšiť otázky týkajúce sa umrtnosti e, alebo ukazovateľa o úmrtnosti v dôsledku užívania drog. Takže toto, sú, e, to je napríklad dôležité role, ktorú EMCD e hrá. Zmenili sme teda prístup, nemôžeme používať tú istú metodológiu pre ukazovatele dodávky, než ako tie, ktoré sme využívali pre kľúčové epidemiologické identifikátile, pretože toto začalo pred 25 rokmi, pretože tam toho ešte toľko nebolo, takže sme upravili našu prácu, prispôsobili našu prácu aj metodológiu, berúc do úvahy túto skutočnosť. No a na záver, to bude môj posledný bod, než odpoviem pánovi Koralovi, to je skutočnosť, že ja ako riaditeľ agentúry som presvedčený, že ak nechceme stratiť podporu a investície členských štátov, tak musíme posilniť a zviditeľniť pridanú hodnotu našej práce na národnej úrovni a toto je jednou z kľúčových priorít stratégie, e, na ktorej momentálne pracujeme alebo ktorú navrhujeme. Potom otázka e, pána Kohao. Coelho. Začala 50. 50. Takže otázka pána Coelho. Takže neviem presnú odpoveď, odpýtam sa personálu, ale myslím, že jeden aspekt, ak sa nemýlim, je otázka, že údaje o HIV v Portugalsku v tej situácii, že to je historické. To neznamená, že rizikové správanie je naďalej také dôležité, ale preverím to a zašlem vám písomnú odpoveď. Ale myslím si, že otázka programov zdieľania e, injekcií, e, že to súvisí s rizikovým správaním. A viem, že v Portugalsku, hoci sa tam medzi užívateľmi drog e, zlepšilo, tak ešte stále tam bol dosť vysoký počet HIV pozitívnych, ale ešte to preverím a pošlem vám informácie. Pán Koral, Dúfam, že nečakáte, že na tú otázku odpoviem áno alebo nie. Čo vám môžem povedať, že poprvé, ako som povedal, myslím si, že je dôležité, aby všetky agentúry poskytovali objektívne informácie o tom, čo sa deje v iných častiach sveta, najmä v USA a v trošku inom kontexte Uruguay. Preto v oktobri spúšťame nový špecifický varovací systém. Druhý aspekt je, úloha parlamentu alebo aj národných parlamentov. Keď, ako sme diskutovali v rámci UNGASu v apríli v New Yorku, ak e, sa dopracujeme do situácie, kedy 15 alebo 20 štátov e, v USA e, budú legalizovať a legálne vyrábať marihuánu, tak samozrejme, že to bude mať dopad minimálne na úrovni politickej debaty a zohľadnenia politických obcí nielen v EÚ, ale aj Už kolumbijský prezident v minulosti povedal, že je pre ňo veľmi ťažké postihovať e, predajcov marihuany, pretože to bolo, hoci to bolo ešte ilegálne v niektorých štátoch v USA. No, tá diskusia je teda dôležitá a budeme naďalej zohrávať dôležitú úlohu. E, dúfam, že ešte lepšiu ako v minulosti a budeme sa snažiť poskytnúť vám všetky potrebné informácie, ktoré by ste mohli využiť vo vašej diskusii. Ďakujem pekne. Urobil som drobnú chybu. Mal som dať slovo komisii, než sme, sme dali slovo pánovi riaditeľovi. To, za to sa ospravedlňujem. Ešte máme trochu času, pretože pán Makvi neprišiel pre ďalšiu na ďalší bod na programe. Takže prosím, ešte majte strpenia, ak môžem, tak komisia. Má slovo. Ďakujem, pán predseda, to nie je problém. Ďakujem riaditeľovi MCDDA Ďakujem výboru Libe za to, že ste organizovali túto zmenu. Chcem eh, povedať dva body. Komisár, ako povedal, eh, bolo povedané, že je pripravený nový návrh 29. augusta, ktorý sa zameriava na zmenu právneho základu agentúry, aby sa zaviedol právny základ agentúry. Sú tu uh, ustanovenia o systéme včasného varovania. Viete, že tento návrh je súčasťou nášho kompromisu. Ide o podporu, aby sa upravili otázky nového systému MPS a dúfame, že tento návrh sa stretne s podporou LIBE a s podporou parlamentu je tu finančná otázka. Komisia prvýkrát od, za posledné tri roky navrhuje navýšenie e, e, financí pre MCDDA. Pôjde o 1 milión pre zvyšok roka pre uh, súčasnú finančnú perspektívu. Dúfame, že parlament podporí v prípade nevyhnutne predložené podmienujúce návrhy k návrhu komisie tak legislatívnej časti, ako aj finančná, finančný rozmer. A druhý veľmi rýchly, e, veľmi rýchla sa týka medzinárodnej e, rozmeru e, boja proti drogám a to je veľmi dôležité. No a stratégia boja proti drogám má dve, dve také piliere, na jednej strane EÚ a na jednej strane národné. A súhlasím s pani Gomez o význame Číny, Číny ktorá je partnerom do budúcnosti dúfame a musí byť eh, riešená v prípade možnosti v rámci primárneho dialogu o drogách Čína nemala rovnaké stanovisko ako Európska únia a v rámci rokovania na UNCAS sa viedli veľmi náročné náročné diskusie hlavne o treste smrti a drogých otázkach, avšak je to krajina, ktorá predkladá niektoré charakteristiky, ktoré Európska únia má záujem, aby sa riešili e, náročné otázky. No a preto strany komisie my vstupujeme do diskusie s myšlenkou dialógu, minimálne o MPS, už na svete dialógu o drogových prekurzoroch, ale nie o MPS a to by sme radi dosiahli. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem pekne aj členom výboru, ktorí zostali na tento bod, vypočuli si eh, túto pripomienku, takže hm, Ďakujeme pánu Gosdelovi za to, že prišiel za jeho správu. Ďakujeme vám za spoluprácu s výborom. O to viacero rozpočtových otázok, možno ktoré ste nezodpovedali detálne, ale to sú otázky, o ktorých sa môžeme porozprávať na budúce. Ďakujem pekne aj poslancom, ktorí boli zúčastnili delegácie a vstúpili k tomu takto detaľne. Je to veľmi dôležitá súčasť našej práce. Ďakujem pekne. Takže kolegyne, kolegovia, teraz prejdeme k predposlednému bodu číslo 6 a to je posilnenie kontrol v relevantných databázach na vonkajších hraniciach. Spravodajkňou je Monika Makovej a ona predloží uh, ehm, povie na niečo aktuálnom stave rokovania na trialogu. Pani Makovej, máte slovo. Drahé kolegyne a kolegovia, rada by som všetkým pripomenula, že toto je návrh upraviť šengenský eh, hraničný kódex vedením povinnosti pre členské štáty vykonávať eh, systematické kontroly v relevantných databázach a príslušníkov tretich krajín, ako aj právo E, tretí krajín, e, občanov tretí krajín v rámci e, práva EÚ pri prekročení vonkajších hraníc. Tieto krajiny sa že nie sú rizikom pre je tu veľa technických trialogov v tejto fáze. Máme štyri hlavné kontroverzné politické body, na ktorých rada doteraz nechcela ustúpiť vôbec. A je to blokovacia väčšina, celá rada. A tie 4 body sú prvé výnimky pre zacielené kontroly, aby sa uplatňovali tak na pozemných, morských, ako aj v vzdušných hraniciach. Hodne to bolo v texte komisie, ale text prijatý na výbore LIBE, tieto výnimky umožňuje, ako aj na vzdušných hraniciach. Rada chce zachovať text komisie a nechce, aby Nika platila pre vzdušné hranice. Preto navrhujú 6-mesačné obdobie, kedy všetky letiská hm, zavedú zariadenie a inštalujú zariadenie, potom žiadne iné výnimky okrem pozemných a morských hraníc že neustúpili, rada má túto pozíciu. Druhá vec eh, tejto dohody, dôvody na výnimky pre zacielené kontroly. Rada v súhľadí s prístupom komisie, a to je aplikovať zacielené kontroly, to znamená na základe informácií o istých osobách, jednotlivcoch, len na základe pretože to je disproporčný dopravný tok, takže len vtedy, keď je tu takáto, takáto premávka, ktorá sa nedá inak vyriešiť, tak môžeme zrušiť systematické kontroly a mať len zamierené, zacielené kontroly z tých jednotlivcov, ktorých existujú ehm, prechádzajúce informácie text prijatý na Libe umožňuje členským štátom aplikovať nezacielené kontroly, keď si myslia, že systematické kontroly eh, môžu mať dispropočný eh, dopad vo všeobecnosti. Hovorí sa na dopravu, premávku, či hovorí sa o akýkoľvek situácii. No, je to všeobecná formulácia. Tretia vec, konzultácia relevantných databáz. My sme na Libe prijali text ktorý obsahuje referenciu v národných databázach, pričom rada navrhuje národné databázy ako súčasť databáza, šengenskej databázy sa dá konzultovať. No a, a posledná... Uh, we adopted in the LIBE committee an amendment by which this regulation would dĺžka o prerušení platnosti Sunset Clause, eh, že po 5 rokoch by to mala Turecko eh, vypršať a rada je eh, jednoznačne proti. Takže proti týmto problémom sme v politickom trialógu dospeli k veľmi malým pokrokom a myslím, že to musíme urobiť, je čas, sme to urobili, e, treba zvýšiť bezpečnosť, aby sme kontrolovali hranice efektívnejším spôsobom. A to je dobrá vec. A možno ak kolegovia majú, ktorí sú tu, nejaké pripomienky. Ďakujem pekne, ďakujem pekne e, za tú správu, vážime si to. Chceli by nejaký tieňový spravodajcovia vystúpiť a tieňová spravodajkňa EPP, nech sa páči. Uh, thank you. I would like to thank Mrs. McAvey. Ďakujem pekne, aby som chcela poďakovať pani Makovej, komisii a rade uh, za prebehajúcu konštruktívnu spoluprácu. No skutočne už sa vo viacero uh, stretnutí na technickej úrovni a politický trialog. Počas rokovaní sa objavili technické a konceptuálne rozdiely, hlavne čo sa týka rozlišovania medzi hranicami a na základe toho, čo by zacelené kontroly použitie databáz, ako aj zavedenie doložky o ukončení platnosti. Zaznamenali sme isté náznaky pokroku, ale rada by som zdôrazila potrebu hľadania konsenzuálneho riešenia čo najskôr s ohľadom na nedávne teroristické útoky, preto teda musí byť bezpečnosť občanov EÚ a účinná ochrana vonkajších hraníc EÚ pre EPP je riešením podpora efektívneho riešenia, ktoré umožní, aby toto naredne začalo čoskoro platiť. Pre EPP my sme ochotní pracovať týmto smerom, no a preto potrebujeme konštruktívnu reakciu a dúfam, že čoskoro sa nám podarí dospiť k dohode a dosiahnuť nejaký pokrok. Ďakujem. Thank you very much, Barbara. Any... Ďakujem pekne, Barbara. Ešte nejaký tieňový spravodajca, aby chceli niečo povedať? Nie, nie. Ďakujem pekne pani Makovej za... Áno, ja by som rada ešte niečo dodala. Ďakujem pekne. Ja plne súhlasím s kolegyňou, že to je naliehavá záležitosť. A dúfam, že, som, že sa nám to podarí prijať ešte pred prázdninami, takže Myslím, že tak parlament ako aj rada by mali ukázať viac flexibility, vrátanie kolegov z iných skupín a ochotu by nám to umožnilo prijať toto nariadenie, čo je veľmi dôležité pre bezpečnosť našich občanov. Okay, thank you very much. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne e, za túto aktualizáciu a prehľad aktuálny prehľad. Prejdem k bodu 7 a to je Európska pobrežná a pohraničná stráž. Koordinátor, e- koordinátorka za EPP Monika, vy. Áno, výborne. Takže bod 7. Európska brežná a pohraničná stráša Spravodajca je pán Pabrix, ale nahradí ho koordinátorka za EPP Monika Holmajer a je to preverenie korigenda podľa pravidla 231 odsek 3 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu a kolegovia si iste spomenajú, že sme hlasovali o znení textu na plenárke v júli hneď po ukončení trialógu. To si, využi- to si vyžaduje využitie korigenda, ktorým sa zaoberáme dnes. A sa pán Pabrik dnes bohužiaľ nemohol prísť, ale pani Holmajer ho nahradí. A som veľmi rada, teda veľmi rád, že tu je. Takže Monika, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem veľmi pekne, kolegyne, kolegovia. Artis Pabriksa Všetký pozdravuje, bohužiaľ nemohol dnes prísť. A z tohto dôvodu môžem prečítať jeho správu. Spravodajca by chcel poďakovať ešte raz všetkým tieňovým spravodajcom, poradcom, sekretariátu. A právnym lingvistom e, za vynikajúcu prácu. Všetci sa na nás dívajú a všetci pracujeme pod obrovským tlakom, aby sme na čas aj túto dôležitú legislatívu, ako všetci vieme, 6. júla Európsky parlament hlasoval za Európsku pobrežnú a pohraničnú stráž a za nariadenie o nej a kvôli urgentnosti tohto spisu hlasovali texte, ktorý bol len Zdarí, toto je eh, spoločná praxa. Keď daný časový rámec je príliš krátky, štandardný časový rámec právnej kontroly eh, po hlasovaní v parlamente, eh, právnici a lingvisti pozorne skontrolovali text a právne ho napravili. Spravodajca je spokojný s prácou právnikov lingvistov a presvedčený, že korigendu je správne, presné a rešpektuje tiež dosiahnuť eh, politickú dohodu. A teraz je na komisii zaistiť eh, rýchly štart, rýchle naštartovanie a pridelenie umelých a logistických kapacít, ale aj na členských štátoch, aby splnili svoje eh, povinnosti. Takže toľko. Pravda Tisa publixa. Teraz sa s vyjadrením vďaky všetkých kolegov, aj sekretariát a všetkých zúčastnených. Ďakujem pekne, Monika. Ďakujem, že ste tu boli, čo nám umožnilo skompletizovať tento dôležitý bod. Ale by som chcel povedať, že ja musím prečítať nasledovný text. My sa to dostalo do zápisnice potom, čo e, vystúpila e, Monika. A ak nie sú žiadne námietky na výbore, tak môžeme e, korrigendum dnes predložené považovať za prijaté a nápravu a odstranenie chyby korrigendum Ehm, bude v budúci týždeň oznamená na plenárnom zasadnutí ehm, v súhľade s článkom 231 od 4 prijatie sa na predpoklad 14. septembra a podpis sa má udiať ehm, rovnaký deň v Štrasburgu a publikácia je plánovaná 16. septembra a oznámenie bude na plenáke v budúci týždeň. A ďakujem ešte raz Monika, ďakujem pekne kolegovia, že ste spočuli na toto oznámenie. Toto je Koniec bodu 7. Go to point 8. Prejdeme k bodu 8, to je bod rôzne. Ak eh, nemá nikto žiadne pripomienky, tak ďalšie, eh, ďalšie zasadnutie sa uskutoční 12. septembra o 19.00 v Štrasburgu. Je to vypočutie bezignovného komisára pre bezpečnosť úniu Juliana, Juliana Kinga. Eh, ďakujem za pozornosť. Dovidenia.